v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu o používaní mučenia zo strany CIA. E, OK. E, ako będę... Ako prvý dostane slovo e, zástupca rady, tak ako tomu býva E, zvykom e, v priebehu tejto večernej rozpravy. Dnes e, pán Kunders, nech sa páči. Much, uh, Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci. Ako viete, Spojené štáty americké sú významným partnerom Európskej únie v boji proti terorizmu. Myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že došlo k veľmi závažným obavám v súvislosti s niektorými aspektami protiteroristickej politiky USA. Európska únia je v kontakte eh, s USA v týchto veciach už eh, niekoľko rokov eh, v otázkach vydávania ehm, podozrivých a iných otázok, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu. Tento dialog nám umožňuje venovať sa rôznym témam a taktiež vyslovovať o obavy, ktoré máme v tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť teraz v roku 2016, že prezident Obama ukončil program CIA e, o niekoľko dní po tom, čo nastúpil do funkcie a to bolo veľmi zásadné rozhodnutie podľa môjho názoru e, e, exekutívnym nariadením tým zabránil akejkoľvek ďalšej forme mučenia, ako aj intenzívnych metód vypočúvania súhlasíme s prezidentom Obamom, ktorý zdôraznil, že tieto postupy sú proti našim hodnotám a nie sú na prospech boja proti terorizmu. Rada opakovane zdôraznila, že boj proti terorizmu musí prebehnúť pri plnom dodržaní medzinárodného práva, medzinárodnej humanitárnej legislatívy a utečeneckej legislatívy. To platilo vtedy a platí to aj teraz. Dokážeme poraziť terorizmus iba ak sa budeme držať našich eh, hlavných hodnot. Európska únia odsudzuje všetky formy mučenia a, a ne, vhodného zaobchádzania za každých okolností a chce sa uberať skôr cestou prevencie a osraňovania takýchto postupov v Európskej únie na celom svete. Program, ktorý sa spomína v otázkach, eh, bol zastavený pred mnohými rokmi. Prezident Obama eh, zaviedol o mnoho bližší prístup v oblasti boja proti terorizmu e, k Európskej únii. A taktiež sa upustilo od intenzívnych vypočúvacích e, metód v americkom systéme e, trestnej spravodlivosti podľa článku 4 zmluvy o Európskej únii národná bezpečnosť je v plnej právomoci každého členského štátu. To znamená, že činnosť spravodajských služieb členských štátov je mimo kompetencie inštitúcií Európskej únie a preto chápem niektoré z vašich obáv, že rada sa nedrží odporúčaní, ktoré sú zahrnuté vo vašom uznesení. A síce preto, že rada nemá právomoci v tomto smere podľa znenia zmluvy. Neviem, či je to uspokojivá situácia Um, celkom iste nie. Ja osobne ako Európa sa hanbím za to, že uh, takéto metódy e, sa diali na európskom území v minulosti. A chcem v mene rady jednoznačne vyhlásiť, e, že bola to hanba vtedy a je to hanba aj teraz. Ale rada musí dodržiavať stanovené kompetencie a právomoci, tak ako ich stanovuje zmluva. Ale e, týmto sa celý príbeh nekončí. Celkom iste komisia sa vyjadri, pani komisárka, celkom ste vyjadri k svojim eh, právomocem v tejto oblasti činnosti členských štátov eh, v tejto oblasti, eh, pokiaľ sú nezákonné, nie sú bez dohľadu. Členské štáty sú zaviazané Európskym dohovorom o ľudských právach, taktiež základnou chartou o ľudských právach a taktiež akákoľvek spolupráca CIA je, je predmetom uh, súdneho eh, skúmania. Jeden súdny verdikt už potvrdil mm, takúto spoluprácu jej Ďalšie eh, súdne eh, konania sú ešte stále v priebehu. Rada chce zdôrazniť význam tohto pevného súdneho rámca. Z politického hľadiska je to podľa nás veľmi dôležité. Isté, že rozsudok však musí prijať až súd je potrebné e, zaručiť, aby politika boja proti terorizmu e, bola plne v súlade s ľudskými právami aj v Európskej únii, aj v členských štátoch. To, čo sa dialo v procese vydávania podozrivých, sa už nikdy nesmie zopakovať. Ďakujem pekne za pozornosť. A bardzo dziękuję, panie ministrze, za pańskie wystąpienie. A teraz... Áno, ďakujem za toto vystúpenie. A teraz poprosím, aby sa ujal slova náš spravodajca. Pán poslanec Jan Filip Albrecht. Máte 5 minút. Ďakujem za slovo. Prepašte, som prišla neskôr. Udržovanie ľudských práv a základov princípov správneho štátu je e, zásadné. A tento parlament už opakovane e, odsúdil e, tajné e, zadržiavanie osôb a vydávanie osôb CIA. Toto viedlo k porušovaniu ľudských práv na viacerých úrovniach vrátane, využívania mučenia a ďalšieho nedostojného a degradujúceho e, zaobchádzania. E, o, v podstate odsudenie bez e, riadneho procesu. A napriek tomu, že e, antiteroristické a bezpečnostné politiky sú, majú svoju vlastnú povahu, tak nemôžu e, nepodliehať e, princípom medzinárodného práva v súvislosti s ľudskými právami. A unášanie osôb, mučenie a ich nelegálne zadržiavanie e, ide proti, dodržia, ide proti ľudským právam. A my musíme uplatňovať naše politiky v tejto oblasti a naša bezpečnostná politika musí spočívať na princípe právneho štátu. Preto vyzývame k plnému vyšetreniu praktík eh, CIA, čo sa týka zadržiavania osôb a ich vydávania. A naše odporúčania sú také, že je treba preskúmať nové prvky, ktoré by sa mohli objaviť. A taktiež chceme plne uplatniť naše právo na vyšetrovanie. A Výbor OSN pre spravodajstvo zistil, že v mnohých členských štátoch Európskej únie bezpečnostné a spravodajské zložky boli zapletené do tohto programu CIA. Čiastočne tam v tom figurovalo aj podplácanie, boli tam veľké sumy peňazí, e, teda výmenou za spoluprácu. Správa e, vybraného výboru Európskeho senátu e, hovorí, že e, informácie, ktoré mali CIA k dispozícii, určite neboli získané tradičnými vypočúvacími metódami. A táto beztrestnosť programu CIA taktiež pokračuje pri e, metodách e, agentúry NSA aj na území rôznych členských štátoch. A USA musí vyšetriť a stíhať e, toto viacnásobné porušovanie ľudských práv v rámci detenčných a retenčných programov CIA, pretože je treba uplatniť takéž práva obeti v tejto súvislosti a taktiež je treba vyšetriť tvrdenia, že na území niektorých štátov taktiež e, boli tieto zložky prítomné e, tajne. Členské štáty musia taktiež prešetriť tvrdenia, že takéto zadržiavanie a vydávanie osôb prebiehalo aj na území týchto rôznych členských štátov. Taktiež e, tu boli prekážky pri vyšetrovaní a stíhaní. Napríklad sa zneužívalo e, štátne, zneužíva princíp štátneho tajomstva, e, princíp e, prístupu k súdnym dokumentom. A preto žiadame radu, alebo pýtame sa rade, rady, či sa rada nehodlá ospravedlniť za takéto porušovanie princípov európskeho práva keď e, boli poskytnuté len skrátené verzie e, zápisníc zo stretnutí s vysokými americkými úradníkmi. E, rada by mala vydať oznámenie, ktoré by uznalo účasť niektorých členských štátov Európskej únie na takýchto postupoch. Taktiež je treba prešetriť rôzne zisťovacie postupy v rámci členských štátov, a taktiež je treba teda na to riadným spôsobom zareagovať a rada musí zaručiť, že sa budú dodržiavať ľudské práva aj pri zdieľaní spravodajských informácií, aby sa nestierali rozdiely medzi aktivitami e, bezpečnostných zložiek a spravodajskej služby. Taktiež je treba zlepšiť systém demokratického dohľadu v rámci európskej protiteroristickej politiky. Pretože táto politika taktiež spadá e, pod princípy rešpektovania ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som vás požiadať, aby ste spomalili, aby tlmočníci mohli riadne pracovať. A teraz pani Jorova za Európsku komisiu. Ďakujem, vážení poslanci. Pán minister, vítam neustále úsilie parlamentu sa venovať tejto otázke a praktiky, ktoré sú popísané v správe e, amerického sonátu ohľadom retenčného detenčného programu CIA, svedčia o vážnom porušovaní ľudských práv. Boj proti terorizmu nemôže ospravedlniť e, nezákonné e, zatýkanie, náhodné zadržiavanie alebo mučenie osôb, avšak Národná bezpečnosť nespadá do právomoci Európskej komisie, to treba povedať, a zmluva nedáva komisii žiadne právomoci, aby viedla vyšetrovanie národných spravodajských a bezpečnostných zložiek. Okrem toho, charta základných práv sa uplatňuje len e, v prípadoch vyšetrovania, či členské štáty uplatňujú e, európske právo. No a Napriek tomu Európska komisia zdôrazňuje, že všetky členské štáty musia vykonať e, nestranné a nezávislé vyšetrovanie faktov. Malo by sa umožniť obetiam, aby získali odškodné. Toto je pozitívny záväzok, ktorý vyplýva z Európskeho dohovoru o ľudských právach. A toto nedávno aj Európsky súdny dvor pre ľudské práva pripomenul. Čo sa týka spolupráce v oblasti súdnictva a azylu, v dobe uplatňovania tohto programu CIA sme nemali žiadne ustanovenia, ktoré by sa týkali súdnej spolupráce medzi USA a EÚ a dve dohody, ktoré sme mali s americkou stranou ohľadom vydávania osôb a ohľadom vzájomnej právnej pomoci vstúpili do platnosti až 1. februára 2010. Tieto dve dohody je, zjednocujú a objasňujú právny rámec našej spolupráce s USA a zároveň sme nemali žiadne ustanovenia pre Európsku úniu ohľadom uznávania e, štatútu príslušníkov e, tretich krajín a e, cudzincov bezštátnej príslušnosti ako utečencov a taktiež sme nemali ustanovenia ohľadom stiahnutia alebo odňatia utečeneckého štatútu. Taktiež sme to mali smernicu 85 z roku 2005, ktorá vstúpila do platnosti až po týchto udalostiach. A v rámci európskych kompetencií kroky a opatrenia členských štátov v boji proti terorizmu musia vždy podliehať medzinárodným štandardom. A dohoda medzi EU a USA ohľadom súdnej spolupráce a vzájomného uznávania tak, a taktiež európska legislatíva v tejto oblasti. Všetko to musí byť uplatňované plne kompatibilne s chartou základných práv. Ďakujem. Ďakujem. E, bardzo dziękuję. Pani... Ďakujem pekne. Pani komisárka. Za politické frakcie má slovo ako, prvý, ako prvá EPP. Pani Roberta Meco, máte slovo. Ďakujem pekne. V boji proti radikálnemu terorizmu nesmieme strácať zo zreteľa širší alebo ten e, hlavný e, cieľ a to, čo chceme chrániť, čo bránime, hodnoty, práva, slobody, ktoré niekedy berieme ako samozrejme v Európe, sú ohrozené. Žijeme v oblasti alebo vo svete terorizmu, pretože sa odmietame vzdať nášho životného štýlu. Chceme aj naďalej žiť týmto štýlom a toto je znakom normálneho života e, v Európe. Toto ide proti hodnotám, ktoré bránime a nikdy to nie je možné odpravedlniť. Sme si istí len jednou vecou. Mučenie nám nikdy nezvýši bezpečnosť. V snahe bojovať s terorizmom musíme byť efektívni, ale musí tu byť rovnováha a rešpektovanie základných ľudských práv a medzinárodných zákonov. E, nemôžeme sa toho vzdať, keď sa situácia zhoršuje. Práve naopak, musíme zdvojnásobiť našu snahu legitímnym spôsobom. Preto Máme vyšetrovací výbor v Európskom parlamente, e, ktorý za minulý rok pracoval a musíme sa poučiť z našich chýb, aké sú spôsoby vyšetrovania zločineckých činností a mučenie by nemalo byť našou zbraňou. Nie je to v súlade s našimi princípami. Nie je to prítomné v Európe, v ktorú ja verím. Ďakujem. Za SAD má slovo pani Tania Fajo na 2,5 minúty. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V Európskom parlamente vyzývame členské štáty, aby príjmali vážne opatrenia. Správa amerického senátu ukázala, že CIA používa brutálne metódy vyšetrovania a mučenie ľudí na európskom území po útoku 11. septembra. E, musíme uznať, že to je nielen že hanebné, ale je to aj vážne porušenie základných práv a európskych hodnôt. Stále nové skutočnosti sa objavujú. Delegácia e, výboru Libe minulý rok navštívila Rumunsko, ale nepovolili nám vstup do budovy údajného záchytného centra. Situácia sa mm, odlišuje v Litve. Tu je správa Európskeho parlamentu, ktorá prispela k odhaleniu mnohých tajomstiev, ale rozhodujúce bolo zverejnenie dôvernej správy e, alebo tajnej správy Amerického senátu. Nielenže sa ukázal rozmer týchto zločinov, ale aj tá skutočnosť, že mučenie je neefektívne boji proti teroristickým útokom. Podľa medzinárodného práva toto nemá opodstatnenie. Musíme ukázať našu serióznosť a e, toto je systematické porušovanie ľudských práv a humanitárnych e, práv. Po druhej svetovej vojne európske vlády ešte nesku, neskončili vyšetrovanie, pokiaľ ide o zaangažovanosť niektorých európskych vlád a ešte stále tu nebola vyvodená zodpovednosť. Hollywoodský film Industry e, bol vlastne e, príležitosťou na zhromaždenie všetkých dát a nevládne organizácie a občianske spoločnosti, ako aj advokáti, e, neúspeli ešte stále sú ľudia v Guantaname bez, bez vyšetrenia. Jednotlivé členské štáty musia pokračovať vo svojej snahe. Nevieme, ako veľmi boli zaangažované a spolupracovali. Toto nie je proste možné. Žiadny koberec nie je dosť veľký, aby sa pod neho zamietli takéto veci. Je to veľmi hanebná kapitola v našej histórii. Musíme zabezpečiť to, aby sa to nikdy neopakovalo. Chcela by som vyzvať všetkých kolegov, aby podporili uznesenie zajtra pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne a ďakujem za to, že ste sa držali vymedzeného času. Teraz za ECR má slovo pán Ujazdovský. Pán predseda, dámy a páni. Civilizované osoby musia byť len kritické voči mučeniu, voči arbitrárnemu väzneniu a ostatných opatreniam, ale sú tu určité pochybnosti, pokiaľ ide o spôsob, akým sa to teraz prezentuje v Európskom parlamente. V prvom rade, ako to povedal zástupca Rady USA, za, ukončili program, ktorý by mohol byť zdrojom kritiky a kontroverzie a ktorý určite bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Komisárka Jorová povedala, že momentálne nie sú žiadne nástroje alebo právne dohody či povinnosti, Predsedníctvo nám pripomína, a aj ja by som to chcel pripomenúť, že v oblasti národnej bezpečnosti, alebo národná bezpečnosť je výhradne v kompetencii členského štátu a tam by sa mala urobiť táto práca, aby sa zistili fakty. Je to otázka suvereného rozhodnutia jednotlivých krajín a Európsky parlament má právo eh, zmobilizovať verejnú mienku, ale máme my právo vyšetrovať to v rámci dohovorov. Myslím si, že to môžeme urobiť iba v súvislosti s, medz- e, s európskymi inštitúciami a nie členskými krajinami. Potrebujeme tu racionálny prístup. Samozrejme, že nie sme lahostajní voči takýmto skutočnostiam, ako sú napríklad využívané necivilizované metódy mučenia a podobne. Ale v tejto diskusii nie sú prítomní teroristi, Prečo hovoríme o teroristoch? E, oni chcú zničiť našu civilizáciu. Samozrejme, nemôžeme bojovať s teroristami, e, ktorí porušujú ľudské práva, ale nemôžeme si interpretovať e, tieto ľudské práva takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Intveld na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja som e, bola súčasťou vyšetrovacieho výboru o programe e, vydávania a taktiež, e, ktoré sa týka letov. Tento výbor pôsobil zhruba pred desiatimi rokmi. Dalo by sa predpokladať, že po desiatich rokoch to bude uzavreté. Prečo o tom teda ešte stále hovoríme? Prečo opakujeme tie isté vyhlásenia? Ja vás môžem uistiť, že ja nikdy neprestanem na to poukazovať, až kým sa neučiní spravodlivosti za dosť. Hovorí sa tu o tom, či bol právny rámec v platnosti už vtedy, alebo či je to v pravomoci členských štátov, respektíve jednotlivých krajín samostatne. Podľa mňa Rada a členské štáty sa e, iba schovávajú za pseudoargumenty. Pán Konderos, národná bezpečnosť je v plnej právomoci členských štátov. Ak je tomu tak, chcem sa opýtať, ako je možné, že členské štáty, keď v oktobri 2001, ak sa nemýlim, spoločne rozhodli o tom, že umožnia lety CIA v európskom vzdušnom priestore. Vtedy o tom spoločne rozhodli a teraz sa schovávajú e, za to, že je to e, v národnej právomoci. Keď je o zodpovednosť, o priamo zodpovednosť odrazu je to v právomoci jednotlivých e, krajín. Ja si myslím, že ak vtedy mali vlády dostatočnú odvahu prijať takéto spoločné rozhodnutie, teraz by mali byť priamo zodpovední za toto rozhodnutie. Nemali by sa schovávať za tento pseudoargument. Hovoríte, že E, sa to e, rieši v rámci pevného súdneho rámca. Ja môžem skonštatovať, že vlády členských štátov e, rôznych politických farieb robia všetko preto, aby narúšali súdne konania, urobili všetko, čo len mohli, preto aby tieto súdne konania zastavili. E, spomenuli ste e, slovo hanba. Ja s vami plne súhlasím. Je to naozaj škaredá hanba, že 10 rokov po tom, čo Európsky parlament vypracoval prvú správu na túto tému, o tom ešte stále hovoríme. A je to, ako by sme hovorili s gumovou stenou. Ako povedal Dick Martin e, kedysi, E, nikto nás nepočúva, ale my e, neprestaneme, na to budeme poukazovať, až kým sa e, zodpovedne nepostavia pred spravodlivosť. To je totiž veľká hanba, že ešte stále sa to nestalo. Ďakujem pekne. A teraz v mene GUE NGL pani Veržia. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Je to už 10 rokov, čo Ruský parlament pracuje uh, ohľadom vyšetrovania údajného mučenia uh, väzňov uh, eh, CIA na území Európskej únie a vždy niektoré frakcie pod vládou pod tlakom príslušných vlád na tomto trvajú. základné práva boli porušené a toto, e, na toto poukázal aj americký senát a nemôžeme sa skrývať za dohovory. E, Homba nestačí. Členské krajiny musia viesť vyšetrovanie. My chceme pravdu, pretože toto je jediný spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby sa toto zopakovalo. Aby obete e, mali konečne právo na spravodlivosť. Nič neospravedlňuje mučenie. Nič. Chcela by som využiť e, túto príležitosť na to, aby som vyjadrila polutovanie nad tým, že prezident Obama e, nezatvoril e, väzenie v Guantaname, ako slúbil, a že tam sú títo ľudia mimo akéhokoľvek legálneho dôvodu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ešte pripomínam, že pravidlá hovoria, že modrá karta sa môže umožniť len tým, ktorí nie sú na zozname rečníkov. A teraz v mene skupiny zelených dostáva slovo pani Eva Žoli na minútu a pol. Vážený pán predseda, v decembri 2014 americký senát zverejnil správu, kde sa hovorí o mučení zo strany CIA. Táto správa potvrdzuje podozrenia, ktoré vyslovili e, niektoré členské štáty, čo sa týka nezákonných zadržiavaní a taktiež došlo k mučeniu a to bolo tolerované na území Európskej únie v rokoch 2001 až 2006. E, pritom zodpovední za tieto činy musia byť e, súdení. Nečinnosť členských štátov a európskych inštitúcií v tomto smere je nepriateľná. Nesmieme tolerovať beztrestnosť z očí voči takýmto flagrantným porušovaniam ľudských práv vyšetrovanie musí prebehnúť e, politické skupiny. E, tu v Európskom parlamente e, žiadajú už opakovane o nápravu a taktiež o, zverejnenie týchto činov a to, že členské štáty odmietajú spoluprácu, je veľká hanba. Európske inštitúcie sa musia uistiť, že ťažkosti ktoré e, sa objavujú v súdnom konaní, sa musia odstrániť, e, žiadne prieťahy sa nebudú akceptovať. Kým sa spravodlivosť nenastolí, e, našou povinnosťou bude zaistiť, aby vyšetrovanie nadalej pokračovalo. Ide tu o dôveryhodnosť našich inštitúcií, najmä Európskeho parlamentu, ktorý doposiaľ vždy zachránil časť Európskej únie. Dúfam, vážení kolegovia, že budeme schopní zachovať túto dynamiku aj naďalej. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz dostáva slovo v mene skupiny FDD pán poslanec Korau. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegovia. Hovorme úprimne otvorenie, naozaj je to hanba. Je hanba, že po 15 rokoch po tom, čo bolo schválené uznesenie v Európskom parlamente pred rokom a pol, e, sa nič nepohlo, žiadne vyšetrovanie sa neotvorilo, členské štáty sa ešte schovávajú za údajný právny rámec, schovávajú sa za e, dôvernosť za štátne tajomstvo je to veľmi hanebný postoj. Ak totiž uznáme, že v členských štátoch že to došlo v Polsku, v Rum, k tomu došlo v Polsku, v Rumunsku, v Litve, a to jasne vyplýva zo správy amerického senátu, ak pripustíme mučenie a taktiež neludské a znevažujúce konanie na našej pôde, e, musíme si uvedomiť, že to sa môže stať e, ktorémukoľvek z nás. E, nastala chvíľa upozorniť na to e, veľmi otvorenia na hlas e, a zodpovedných e, nastala chvíľa postaviť pre spravodlivosť. Ďakujeme pekne.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 USA, Európska únia a tiež vlády členských štátov sú zodpovední za to, za toto konanie. Vyšetrovacie výbory, ktoré vznikli, mali za úlohu eh, chrániť záujmy imperialistov, došlo k porušovaniu ľudských práv a zároveň E, taktiež e, schvaľujeme opatrenia na boj proti terorizmu spolu s USA a zároveň prebieha imperialistická vojna a uplatňujú sa metódy mučenia NATO, USA, Európska únia, Európska armáda, Europol, aj e, nová pobrežná hliadka. Tí práve teraz pošľapávajú všetky zásady ľudskosti, Je tu snaha podporovať e, iba obohacovanie sa a pritom obeťami sú národy a ľudia. Všetko sa zneužíva len z dôvodu moci. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán poslanec McAllister. Ďakujem bardzo, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, vážne kolegovia, dámy a páni. Mučenie nemôže byť v žiadnom prípade ospravedlňované. A preto taktiež odsudzujem e, vypočúvacie praktiky, tak ako o nich referoval americký senát. Spojené štáty hrajú kľúčovú úlohu v rámci boja proti terorizmu po celom svete, vrátane Európy. Naša spolupráca v boji proti terorizmu musí byť zachovaná, pretože je to prínosné pre občanov na oboch stranách Atlantiku a zároveň je treba plne rešpektovať všetky základné slobody. Myslím si, že potrebujeme ďalší prebiehajúci eh, politický dialog v súvislosti s bojom proti terorizmu, vrátanie e, eh, toho, že budeme hovoriť o ochrane občanských práv v tejto oblasti. Myslím si, že tento náš transatlantický vzťah je zároveň jedinečný a strategický. Ja som si prečítal e, správu amerického senátu na túto tému a chcel by som povedať, čo si myslím, že sú hlavné uh, posolstva spoločného vyhlásenia EU-USA z 15. júna 2009 v súvislosti so zatvorením Guantanama a spoločnou spoluprácou boji proti terorizmu. Je treba rešpektovať princípy medzinárodného práva, predovšetkým čo sa týka dodržiavania ľudských práv, ako je napríklad právo na slobodný e, proces a e, je treba sa zdržiavať taktiež mučenia a z toho sú výnimky. Ďakujem, pán poslanec McAllister. A teraz pani Anna Gomeš na 3 minúty. Rozhodnutie Európskeho prú, Európskeho súdu pre ľudské práva e, v súvislosti s prípadom e, Rumunsko proti e, Litve a taktiež Zubejda proti Polsku a Spojené kráľovstvo proti obetiam mučenia. Všetky tieto rozhodnutia eh, ro- hovoria o tom, alebo dokazujú, že britská vláda klamala tomuto parlamentu v súvislosti s programom CIA. Ich spolupráca bola kúpená za veľké peniaze, tak ako eh, zverejňuje správa z 15. decembra špeciálneho výboru amerického senátu. Taktiež bola eh, poskytnutá beztrestnosť zo strany členských štátov Európskej únie tých, ktorí sa dopúšťali týchto zločinov. Napríklad v Taliansku bolo vyžitý princíp štátneho tajomstva, aby sa zabránilo súdnemu vyšetrovaniu a boli odsúdení nevinní úradníci a tí najvyšší eh, zločinci v podstate boli ušetrení. Taktiež Portugalsku pani Souza bola, nuten, bola súdená v neprítomnosti a nedostala šancu sa vyjadriť alebo odvolať. A pán Abu Omami, e, milánsky imán, ktorý bol obeťou únosu, potvrdil, že ona bola na obetným baránkom. U nás v Portugalsku všetky tieto e, tušovacie Ehm, zatušovacie kroky boli podniknuté zo strany aj pána Baróza. A ja som o tom poreferovala generálnemu ehm, prokurátorovi, ale medzi tým tento ehm, proces už bol uzavretý. Ako si môžu zaslúžiť naše vlády ešte dôveru voči občanov? Ako môžeme veriť tomu, že bojujú proti terorizmu, keď sú zapletené do takéhoto zakrývania E, zločinných postupov. Ďakujem, prosím, dodržiavajte pridelený čas. A teraz pani Martina Anderson na minútu. Amnesty International potvrdila, že šenonské letisko v Írsku bolo využívané CIA a taktiež americkým vojskom pre vynimočné vydávacie lety. Techniky mučenia využívané Bushovou vládou a CIA podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru e, boli e, také, že 14 Írov, ktorí sú známi ako Hooded Men, E, utrpelo nezľudské zaobchádzanie, ale neboli mučení. A tým pádom takto bolo, boli um, utajené praktiky Bušovej vlády. Avšak E, britská vláda klamala Európsku súdnemu dvoru a teraz sa vyžadujú ďalšie dôkazy. Týchto 14 írov muselo postúpiť hrozné výsluchy, z ktorých sa nikdy nezotavili a ďalšie stovky takýchto ľudí boli mučené CIA a spra- spravodajca pravdu, išlo tu o mučenie, bolo porušované ľudské právo a myslím si, že je treba zabrániť vládam, aby mučili nevinných ľudí a alebo aby ich vraždili, tak ako sa to stalo v Írsku. Ďakujem. Teraz, teraz pán Zoltán Balco na minútu. Ďakujem. Pán predseda, už je to takmer 10 rokov, čo Európsky parlament sa zaoberal e, postupmi CIA, kde sme hovorili o nelegálnom zadržiavaní a vydávaní osôb na území Európskej únie. Dôkazy tam boli, avšak nikto nič nepripustil. A vždy sa hovorí iba o údajných tvrdeniach. A úrady nespolupracujú v rámci vyšetrovania a o všetkých dokumentoch sa hovorí o CIA, ale CIA nie je krajinou nemáme odvahu a menovať americkú vládu a jej zodpovednosť, pretože sa bojíme veľkého brata? Je na čase, aby sa odtajnila, odhalila pravda a fakty. Je treba to povedať jasne a nahlas a mali by si potom aj vyvodiť dôsledky. Ďakujem. A teraz pán poslanec Jerun Lenárs. Ďakujem pekne. E, nie je to prvý bod, ktorý máme na programe. Vyjadrili sme sa k tomuto pri viacerých príležitostiach proti mučeniu zo strany CIA, tie príšerné činnosti, topenie, E, tým, že sa bráni ľuďom v spánku, e, nemajú miesto v legálnom alebo v právnom systéme e, v modernej Európe. Súhlasím s kolegami, ktorí hovoria, že ešte stále nemáme všetky informácie o tom, čo sa vlastne stalo. A súhlasím aj v tom, že je to poľutovaniahodné. hodné Chcel by som nejak mávnuť čarovnou paličkou a mať všetko toto k dispozícii, ale to sa nestane. Predtým, ako sa nám toto všetko potvrdí, potrebujeme e, podporné výsledky z vyšetrovania výboru, ktorý tu vznikol. Teda musíme byť realisti a e, sledovať naše kompetencie toto sa musí urobiť v, európsky, eh, v národných parlamentoch, na národných súdoch a na Európskom súde. A otázka na kolegov eh, z, eh, zo strany liberálov. Počuli sme, že členské krajiny sú laxné vo svojom konaní. Počuli sme to, že Európsky parlament ľutuje, že tu bola len jedna misia, ktorá bola zorganizovaná v minulom mandáte, čiže E, všetci e, členovia e, v ALDE, prečo teda nekonali, prečo mm, sa neujali nejaké iniciatívy? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Koľo, vážení kolegovia. Diskutujeme o tom už veľa rokov a e, to tajomstvo, ktoré obkolesuje tento program od začiatku, umožňuje e, veľmi pomalé objasnenie toho, čo sa deje. A len veľmi pomaly sa objasňujú jednotlivé zodpovednosti. Nie všetko ale objasnené bolo. Je teraz na nás pokračovať, aby sme vysiali potrebné stimuly kde treba rešpektovať princíp subsidiarity a kde je potrebné rešpektovať oddelenie medzi politickou a justičnou rovinou. Táto téma by nemala byť zámienkou pre nejakú morálnu krížovú výpravu, pre ideologickú propagandu. Nemôžeme ignorovať ani nášho partnera na druhej strane Atlantiku. Nie je to len otázka objasnenia pravdy a zodpovednosti Ide aj o porušenie ľudských práv a my sa obávame toho, že sa to môže zopakovať v budúcnosti. Základné práva sú srdcom našich hodnôt v EÚ a ochrana týchto práv je požiadavka aj smerom k ich porušovaniu v členských krajinách. Túto misiu nesmieme zastaviť, musíme rešpektovať, čo sa stalo v minulosti a aj to, že nie všetko sa ešte vyjasnilo z pohľadu budúcnosti, ktorá chceme, aby bola lepšia a aby sa rešpektovala dôstojnosť ľudských bytostí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Buda. Pán predseda. Ľudské práva, základné slobody a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti sú hodnoty demokracie, právneho štátu a musia byť prítomné vo všetkých rovinách e, v Európskej únii. Boj proti terorizmu znamená a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, súkromia a všetkého, čo spája do, čo spája základné práva. Európska únia musí garantovať rešpektovanie slobôd, základných práv, ale garantovať aj bezpečnosť občanov, posilňovať transatlantické vzťahy v boji proti terorizmu, znamená, že je tu potrebná nová forma v prospech všetkých na základe spoločných záujmov a hodnôt. Ale prílišné politizovanie tejto témy, pokiaľ ide o tajné e, zadržiavanie ľudí a spolupráca CIA s niektorými členskými krajinami, by mohlo mať vplyv na samotný proces e, hľadania pravdy v členských krajinách. Je našou povinnosťou umožniť členským krajinám dokončiť vyšetrenie. A tieto právne kroky už začali. E, je tu princíp nestranosti justície a jedine takto sa veci vyniesú na svetlo je dôležité mať solidné dôkazy predtým, ako niekoho obviníme a kým dosiahneme konkrétny výsledok. Pán Marias. Ďakujem pekne. Odsúdenie, odsudzovanie, mučenie v Guantanamo a v iných oblastiach, e, tajné väznenie, e, zraňovanie a porušovanie ľudských práv. Toto všetko veci, ktoré súvisia aj s väznením bez eh, procesu. Takéto niečo sa nikdy nemôže zlegalizovať a už vôbec nie v boji proti terorizmu. Postupy CIA znamenajú, že ľudské práva sa budú aj naďalej porušovať a preto Európska únia toto musí odsúdiť. Odsúdiť každú formu porušenia ľudských práv. Musíme naďalej e, viesť vyšetrovanie aj v vzťahu k členským krajinám, ktoré sú spoluviníkmi v tomto programe tajných služieb Pán Atrojč. Ďakujem. USA je oficiálne náš spojenec. Napriek tomu, že eh, bola spochybnená eh, dobrá vôľa ich eh, prezidenta. Britské tajné služby sú údajne najlepšie na svete. Sme im veľmi vďační za to, čo robia a áno, spravodajská služba by mala čo najhumánnejšie vyšetrovať e, vo svojej práci, ale nesmie im byť bránené v ich práci politikmi a politickými princípmi, e, v, ak by to malo ohroziť životy. Právo na slobodu a bezpečnosť nevinných občanov by sa nemalo nikdy ohroziť. Žiaľ, nie je možné zlomiť teroristov e, len nenasilným spôsobom. Pán Tomašič, máte slovo? Ale lepa. Mu- a ďakujem pekne. Mučenie a neľudské zaobchádzanie sú nepriateľné ako metódy boja proti terorizmu. Myslím si, že by sme mali vyslať veľmi jasný signál o tom, že odsudzujeme akékoľvek konanie spravodajských služieb Európskej únie alebo našich spojencov, e, ktoré vykonávajú mučenie na európskom území. Som si istá, že e, podľa niektorých sú tieto metódy efektívne, možno z hľadiska získania kvalitných informácií, ktoré zabránia novým útokom. A tiež vieme, <laughs> že e, niektorí naši spoluobčania keď čelia čoraz ťažšejším útokom a vidia veľmi hrozivé zábery v médiách, z miesta trestných činov e, majú možno sklony myslieť si, že takéto metódy sú e, opodstatnené. V každom prípade odsudzujeme e, takéto konanie, pretože je v rozpore s našim ľudským presvedčením a našimi hodnotami. Ďakujeme pekne. A teraz v mene komisie pani komisárka Viera Jourová. Thank you, Mr. President. Uh, even the... Ďakujem pekne. A vážený pán predsedajúci, ako som už povedala, táto téma je v kompetencii členských štátov komisia a pozorne sleduje túto vec a vyzýva členské štáty, aby zaistili, že v rámci ich kompetencií takáto situácia sa nebude už opakovať. Ďakujem. Uh, thank you, Madam Commissioner. On behalf European Council, uh... Ďakujeme pekne. Teraz menej rady. Pán minister Bart Kunders. that's what tijd that's on Uh, honorable uh, ladies and gentlemen, uh, thank you for this uh, interesting uh, exchange of view. Rada si pozorne vypočula túto výmenu názorov. Zrejme sa všetci bez výnimky zhodneme na tom, že ľudské práva a boj proti terorizmu sa nikdy nesmú dávať do takej súvislosti, že by nejakým spôsobom e, uprednostňovali práva a jedného jednotlivca pred druhým. Je dôležité to zúrazniť, pretože aj dnes ešte stále bojujeme proti terorizmu. A preto všetky vyšetrovania, ktoré už prebehli, sú mimoriadne dôležité, aby sme získali prehľad o tom, čo sa presne udialo. V prvej časti svojho vystúpenia som eh, už eh, priblížil postoj rady z hľadiska toho, ako vnímame eh, snahu prezidenta Obamu napraviť kroky z minulosti vrátane tzv. intenzívnych vyšetrovacích a vypočúvacích metód a taktiež močenia. A spomenul som takisto, že isté kompetencie máme. Ja Chápem, že nie všetci súhlasia s tvrdením rady. E, najmä pani Infeld sa domnieva, že rada ako celok je za to zodpovedná. Nechápem, prečo to neustále opakujete. Ja som to jasne predsa e, vysvetlil. Myslím, že máme platný právny rámec. E, nikdy nebolo prijaté žiadne rozhodnutie rady, tak ako ste tvrdili, že by sme spolupracovali s USA a CIA. Je to jednoducho lož. Neviem, kedy presne e, o tom malo byť rozhodnuté. Jediné vyhlásenie, ktoré bolo prijaté, bolo pro 11. septembri. A síce, že budeme spolupracovať s USA v boji proti terorizmu. keď mi presne poviete, kedy rada rozhodla o tom, že bude spolupracovať a že povolí e, tieto prelety a lety CIA na svojim území, veľmi rád e, si uznám chybu. Naozaj o tom neviem. Som sklamaný z tónu vášho vystúpenia. Ja tu totiž zastupujem radu. Myslím, že je dôležité počúvať sa navzájom, ponaučiť sa z udalostí z minulosti. Ja chápem, že je potrebné uznať zodpovednosť. Ja vám tu hovorím otvorene, že nedokážeme zmeniť kompetencie, ktoré stanovuje zmluva. Niektoré politické strany by to zrejme veľmi radi zmenili, ale ja sám to zmeniť nedokážem. Musí to zmeniť rada ako celok. Viete, že je to nespravodlivé. Ja by som bol veľmi rád, keby táto rozpráva viedla k iným záverom a síce, že zodpovednosť má byť kladená nielen na koho, kto stojí pred vami, ale na správne miesta, že máme dostatočný právny systém a súdny systém, ktorý sa týmito udalostiami zaoberá a že je potrebné viesť otvorený dialog a tiež, že takéto porušovanie ľudských práv sú nepriateľné a nesmú sa opakovať a že budeme spoločne bojovať za ľudské práva v kontexte tak potrebného boja proti terorizmu a že oceňujeme rozhodnutie prezidenta Obamu. Dúfam, že by som mohol trošku oživiť e, rozpravu v túto pokročilú hodinu, že nebudem už ďalej podporovať e, takéto e, vzájomné politické útočenie, ale skôr, že sa budeme spoločnými silami snažiť o vysvetlenie celej veci. Ďakujeme pekne, pán minister, za vaše vyjadrenia. Týmto je rozprava ukončená.